Was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v zasadnutí. Zápisnica včerajšieho zasadnutia bola rozdaná. Má niekto námietky? Nie je to tak. Takže zápisnicu e, takto príjmame. Podľa programu nasleduje vyhlásenie Rady a komisii k situácii na Blízkom východe a v Gaze. Som rád, že tu môžem privítať predsedu Rady pána zahraničného ministra Schwarzenberga, ktorý ešte dnes musí cestovať e, e, do Južnej Afriky a v predchádzajúcich predsedníctvách to bolo tak, že sa nechali zastúpiť a preto si veľmi vážime, že pán e, minister zahraničných vecí Schwarzenberg je tu. Tešíme sa tiež z toho, že je tu aj pani e, komisárka Ferro Waldnerová, ktorá sa veľmi dobre vyzná v problematike Blízkoho východa a e, Vítam vás teda srdečne, ako aj pána ministra zahraničných vecí. Je nás tu síce málo, kolegyne, kolegovia, ale tí, ktorí sú tu, sa veľmi angažujú